Pán komisár, týmto pánom končím e, rozprávu. Zápisnicu do včerajšieho zasadania ste dostali. Je niek- má niekto niekto námietky k tomuto, tejto zápisnici? Vidím, že nie. Tým pádom sme schválili našu zápisnicu. Tam ja páni, ešte vám chcem oznámiť, že výbor